Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Vítam vás všetkých. Mohli by ste sa prosím posadiť? Začneme schôdzu. Niektorí z nás ešte pôjdu potom to na trialog, takže by som bol rada, keby sme to rýchle absolvovali. V podstate sa ďakujem. Veľmi živý záujem. A teším sa z tej účasti dnes večer. Pán Gualtieri tu nemôže byť. Je na mne, aby som predsedala tejto spoločnej schôdzi NV Icon, kde budeme hlasovať o taxonomii pre udržateľné investície Veľmi zaujímavá, veľmi dôležitá vec. Predtým ešte musím podotknúť, že toto je program. Ak nie sú námietky, tak ho príjmeme. Ďakujem pekne. 19 jazykov, do ktorých bude tlmočenie, z ktorých teda. A ako zvyčajne, ten spis je k dispozícii v elektronickej forme a schôdza bude streamovaná na webe. Yourselves, uh, then, uh... We have the minutes uh, from 6 of December. Takže správajte sa patrične. Máme tu potom e, zápisnice e, z 6. januára, 6. decembra, zápisnice výboru Envy. Ak nikto nevznesie námietky do konca schôze, tak budú považované tieto zápisnice za schválené. Ďakujem pekne za to, že ste strpeli tieto úvodné pripomienky. Teraz e, prejdeme k hlasovaniu. Dúfam, že máte pripravené hlasovacie karty. Dobre. Skôr ako začneme, chce nám niečo povedať pani Bereš. Nech sa páči. Chcem sa ospravedlniť, zabudla som hlasovacú kartu, takže budete to musieť zohľadniť. So you came unprepared, but we'll bear with that, so we'll take notice. Dobre, to zohľadníme. Ďakujem za informáciu. Budeme to takto započítavať. Poprosím sekretariat, aby pozerali, ako hlasuje pani Bereš. Návrh nariadenia Európskeho parlamenta a rady o zriadení rámca na uľahčenie udržateľných investícií. Začíname pozmeňujúcim návrhom 1, 2, 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis A. To je za. Proti. Zdržali sa. Overíme. And the vote is closed. And it's Končím hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. Neviem, či vidíte zobrazený výsledok. A vidíte zobrazený výsledok hlasovania. O no, jeden hlas proti, zamietnuté. Pani Bereš, vy ste boli za alebo proti? Za. Well, so it's still rejected with Miss... Wow, ešte stále je to zamietnuté. Aj napriek tomu, že pani Bereš hlasovala za, ale aj pri parite je to zamietnuté. Kompromis A2. Prosím, kľud Viac ako 100 ľudí hlasuje, musím sa sústrediť. Kompromis za dva. za, proti, zdržali sa a veríme. Je minúta. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. What page? Page 4, people. Page 4, please be quiet. Strana 4, prosím, utište sa. Kompromis B, kto je za? Kompromis B. Á, v poriadku, v poriadku. Tento kompromis obsahuje aj ústny pozmeňujúci návrh, ktorý požiadalo EPP. Máte ten pozmeňujúci návrh? Je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Vy ste proti. To je viac ako 7. To znamená, nie je možné dať o ústnom pozmeňujúcom návrhu hlasovať. To znamená, budeme hlasovať o kompromise B bez toho ústneho pozmeňujúceho návrhu. Takže ešte raz teraz. Kto je za kompromis B bez ústneho pozmeňujúceho návrhu? Za? Proti? Zdržali sa. Odhadujem to na zamietnutie, ale overme. A výsledok hlasovania je... Ukončilo som hlasovanie a, a je to zamietnuté. Kompromis B2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. And the vote is open and uh, nearly closed. Now it's closed. A teraz zavreté, ukončené, prijaté. Strana 6, pozmeňujúci návrh 315. Kto je za tento návrh? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté? Pozmeňujúci návrh 316. Nie, to je rovnaké, totožné. Ospravedlňujem sa, praví pani predsednička. Kompromis C za proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis CA, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis A. chcete overiť CA. Áno, úplne súhlasím s vami. Overme to. Chcel som to troška skrátiť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis CA2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overíme. CA2. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis D. Kto je za? Kompromis D. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis D2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Strana 13. Podľa všetkého. Vyhľadám si. E, kompromis DA, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis E, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis F, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme. Dobre, overíme. Áno, súhlasím s vami. Je to kompromis, ak chcete overiť, tak to správame. Hlasujte, prosím. A už aj uzatváram hlasovanie. Mala som šťastie. Vy ste za teda prijaté jedným hlasom. Za Poprosím, žiadne protesty. Pani Bereš naznačila, že je za. Čo ja s tým mám robiť? No, bolo to každopádne veľmi tesné. Elektronicky 52-52. Nie, kompromis 2 nie, nehlasujeme. Strana 17. Kompromis FA. Kompromis FA, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Áno, pani Zomer. A ja som si zabudla hlasovacú kartu. Som proti. A potom by som sa mala spýtať aj na predchádzajúce hlasovanie. Boli ste za alebo proti? Nie, ja som videla, že dvíha pani Zomer ruku, ale neviem ako hlasovala. Kompromis F. Za alebo proti ste hlasovali? Ukludnite sa, prosím. Ak niečo, ak niečo dovolíme jednému, tak musíme to dovoliť aj ostatným. Nie všetci majú tú hlasovaciu kartu, ale sú prítomní. Pani Bereš. Prepašte, ja by som sa chcela vyjadriť. Predsedanie schôdze je veľmi zložitá úloha. Máme dokonca aj veľmi závažné hlasovanie, takže je toto komplikovanejšie. Predsedkynia keď povedala, že je nejaký text prijatý, tak je uzavreté hlasovanie. Nemôže sa k tomu hlasovaniu už vrátiť. Áno, chápem, čo hovoríte, pani Bereš, pretože je to samozrejme je troška hlučno a tak. Ja viem, že vy ste predsedali niekedy výboru Ekon, takže máte bohaté skúsenosti, ale akoľko som videla, že predtým pani Zomer dvíhala ruku, nedala som jej priestor, čo je na mieste, aby sme sa aj spýtali na to, ako hlasovala. Je to jednoducho takto správne. Nie všetci majú hlasovacie karty, troška je to zmetočné. Bolo by bylo lepšie, keby ste všetci mali karty, takže elektronické hlasovanie by bolo jednoduchšie. Aby to bolo spravodlivé, pani Zomer dvihla ruku, predtým som mi nedala priestor. Ešte raz eh, kompromis F. Poprosím vás, je to na mne rozhodnúť, takže ešte raz eh, budeme hlasovať o F, kompromise F. Máte možnosť znova hlasovať, ale my samozrejme zohľadníme hlasy tých, ktorí nemajú hlasovaciu kartu. Ešte raz poďme hlasovať o kompromise F. Hlasujte, prosím. Elektronicky. How do you vote, Mrs. Uh, Pani Bereš, váš hlas? Naznačte prosím, aby sme to vedeli zohľadniť, takže vy ste za. Kto ešte nemá kartu? Pani Zomer. Proti? Končím hlasovanie. Áno, zamietnuté. Dobre. Tak toto je. If Okay. Okay, then we have to vote. Yes, Mrs. Madame Beres. Est-ce que je peux vous lire l'article 178 du règlement? Podľa e, nášho rokovacieho poriadku predseda otvorí hlasovanie a ukončí hlasovanie. Ako náhle ste otvorili hlasovanie, už e, nie je možné zasiahnuť iba predseda môže zasilniť, pokiaľ sa nezavrie hlasovanie pre prijatie textu a tak ďalej. Ak predseda rozhodne takto po hlasovaní už nemôže nikto zasahovať. Ako náhle sa vyhlasí e, výsledok hlasovania, tak e, sa k tomu nedá vrátiť. Chápem, čo hovoríte, pani Bereš. Ak ľudia nechcú, e, nechcú zohľadniť opakované hlasovanie o FA z dôvodu mojej chyby, kde som nezohľadnila niekoho, kto bol prítomný a kto hlasoval, to bola len chyba, ktorá sa týkala počítavania hlasov. Chápete, pani Bereš, ja som preto dala znova o tejto veci hlasovať, pretože tu došlo k chybe pri spočítaní, šítaní hlasov. Tu nejde o opätovné hlasovanie len z toho dôvodu, že by sa mi nepozdával výsledok hlasovania. Je to len kvôli tomu, že som nezohľadnila hlas niekoho, kto je prítomný hlasoval a hlas osoby tejto nebol započítaný. Je mi to ľúto. Pani ausschließlich der präsident darüber entscheidet ob eine abstimmung ohne stimmkarte zulässig ist. Pani elektronicky sa dá hlasovať len pri, pri, e, pri tom, keď, e, vtedy, keď má e, poslanec elektronickú kartičku na hlasovanie. A predseda môže uznať alebo neuznať také dodatočné hlasovanie. Ďakujem. Thank you very much for uh, making... Ďakujem pekne za túto pripomienku, lebo ja som zohľadňovala pani Bereš, jej hlas, tak som chcel samozrejme aj pani Zomerovu zohľadniť. Pán Líze, pohovorme si o tom. Ich habe eine ganz ja mám skutočne uh, uh, prozbu na pani Bereš. Za normálnych okolností je prax v uh, v našom výbore taká, že kto nemá hlasovaciu kartu, tak sa jeho hlas nepočíta. Pre vás sa urobila výnimka a teraz poprosím vás, aby ste sa zdržala konečne a aby sme mohli pokračovať v hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne. Madame Ries. Pani Ries. Don't. Ďakujem, pani predsednička. Áno, je to tu také trošku vágne a ja sa chcem povedať pani Beres, nede o to, či sa môže alebo nemôže hlasovať z alebo bez hlasovacej karty. Otázka znie, alebo dôležité je to, že výsledok hlasovania bol e, vyhlásený, je tu príslušný článok rokovacieho poriadku a aj v plene to tak prebieha, že či už to bola chyba alebo nie, ako náhle sa vyhlásilo hlasovania, už sa nevraciame a otázka eh, hlasovacích kariet, eh, tá tu sa nekladie, eh, nie je potrebné vychádzať poriadku, vyhlásený bol výsledok hlasovania. Yes. A niekto ďalší, áno, tam pán vzadu. President, you have the right... Pani predsednička, máte právo rozhodnúť o tom, či sa započítava hlasovacia karta alebo nie. A vy ste sa tak rozhodli, ste to započítali, uzavreli ste hlasovanie. A týmto končí. Nie je možné, aby predsedajúci dal priestor piatim poslancom tohto parlamentu minúty po hlasovaní. A ja som videla, ja som si všimla, ja som nevidel, ja som poslanec tohto parlamentu a nevidel som. Nie je možné, aby potom ľudia dostali priestor po uzavretí hlasovania alebo zrazu povedať niekto tu je tiež. Chápem, to nie je, že by sme niekoho dodatočne zohľadňovali po hlasovaní. Ja som si len nevšimla e, pani Zomerovu, lebo dvihla ruku. Videla som mu až potom dodatočne následne. A úprimne povedané, keď opäť sme hlasovali, tak to nebolo tak tesné. Prvýkrát tam bol e, rozdiel, bol 5 hlasov. V konečnom dôsledku je to je váš, vaše hlasovanie. Či hlasujete za alebo proti? Čo chcete, pani Beres? Chcete sa skryť za chybu, ktorá sa stala tým, že nebola zohľadená hlas jednej kolegyne? že hlasovala, keď ste boli tak e, vysadená na výsledok tohto hlasovania, tak ste mali zabezpečiť neviem koľko hlasov za. E, je mi ľúto, že to takto zavrelo. Nevšimla som si jednu kolegyňu, ktorá hlasovala, vrátila som sa k hlasovaniu. Naozaj mi to veľmi ľúto, ale nebudem meniť to moje rozhodnutie. Takže počítajte si hlasy, robte si tú robotu a to je všetko. Hej? E, tu ste na to, aby ste hlasovali. Každý má to právo, ja som si pani Zomer nevšimla za to sa ospravedlňujem. To je váš výsledok. Ja si ten výsledok nevymýšľam. Je to váš výsledok, výsledok tých, ktorí hlasujú v tejto miestnosti za niečo. Tak nemali by ste sa skrývať za chybu a získať e, vo svoj prospech hlasovanie, ktorom ste nemali väčšinu. Je mi to naozaj veľmi ľúto. Ak nechcete hlasovať, dobre, je to na vás, ale teraz budeme hlasovať o kompromise F2. A, pani Bereš, neviem, ako to riadite v Ekone, nemám tu pána Gualtieriho po mojej strane, e, sa ospravedlňujem, ale budeme to robiť tak, ako to chcem ja, lebo ja predsedám. Áno? to, je mi to ľúto. Takže hlasujeme o kompromise F2. Kto je za F2? Už sme hlasovali o F, teraz F2. Kto je za F2? Kto je proti? Overíme. And it's closed. Končím hlasovanie. Pani Bereš nehlasuje. Pani Zomer je za. Výsledok Prijaté. Teraz budeme hlasovať o kompromise FA. Kto je za FA? A kto je proti? Dobre, overme. And uh, it is uh, so, uh, to be honest, I see there are many cards in uh, yeah. their sockets, but not everyone is voting. Yes, I'm just... Vidím, že je zastrčených veľa kariet, ale nie všetci hlasujú, len vám hovorím, aby ste potom nenapadli výsledok hlasovania. Končím hlasovanie. Ja tam znova dávam kartu. Kto to vravel? Á, pani Kosta, vítajte. Nice for you to join us. Sorry. Yeah, okay. How are you voting? Yeah. I vote in favor. Ako hlasujete za, koľko ešte hlasov ostáva spočítať bez karty? Pani Zomer proti? Vy ste sa teda navzájom vynulovali. Takže zamietnuté. Kompromis FB, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis FB2, kto je za, kto je proti? Overíme. And it's one closed and we have one uh, one, against, uh, sorry. two against one. E, dvaja proti, jeden za. K tomu. Takže prijaté. Compromise G. Compromise G, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis H, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis I, kto je za, proti, zdržali sa, overíme, I. Vote is open. Hlasujte, prosím. A jeden za, jeden proti, dvaja za, jeden proti, bez tých kariet. Končím hlasovanie zamietnuté. Kompromis I2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis J. Kompromis je, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis K, za, proti, zdržali sa, prijaté. K, K2, kompromis za, proti, zdržali sa. Overíme K2. Hlasujte, prosím. and it's closed and we have two in favor, one against. Dobre, čiže e, zamietnuté. Compromise L, who is in favor. Kompromis L, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. A prepačte, nevšimla som si, musíme odhlasovať jednotlivé pozmaňovacie návrhy, takže 494 ako prvý, kto je za, kto proti. 494, kto je za stále. Kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 495 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 496 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 497 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 498 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. Teraz kompromis L za, proti, kto sa zdržal, overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 1 proti 2 ja za. Ručne hlasujú si, čiže zamietnuté. Kompromis L2, kto je za, kto je proti. Overíme L2. Hlasovanie otvorené. 1 za, 2 proti, rukou hlasujúci. Konec hlasovania prijaté. Dobre, pokračujeme kompromisom M. Kompromis M za, proti, to sa držal zamietnuté. Dobre, overíme. Jeden za, teda dvaja za, jeden proti, zručne hlasujúcich, koniec hlasovania, zamietnuté. Kompromis M2, kto je za, kto proti, overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Jeden za, dvaja proti, prijaté. Kompromis N, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. strana 30, kompromis NA, kto je za, kto proti, overíme si to, hlasovanie otvorené. One against, two in favor. Jeden proti, dvaja za, konec hlasovania. Čiže to je 56 ku 55 v prospech zamietnutého zamietnuté. Kompromis NB, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis X, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Zamietnuté, pardon. Áno, všetci boli proti. Návrh 5, 5, 4 po častiach. Prvá časť Prvá časť odpada. Takto. Druhá časť. Aj tá odpada? Nie. Takže hlasujeme o druhej časti návrhu 554. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržal zamietnuté? A teraz máme nejakú strednú časť. Dobre, teraz hlasujeme o strednej časti. To je veľmi zvláštne. Takže stredná časť. 554. To odpada? Dobre, dobre. Prepašte, pán Ajka, odmrzí ma to. Odpada. Ja by som bola strašne rada hlasovala o strednej časti. Bolo by to popríklad v živote. Teraz 555. 555. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz čo? Pokračujeme kompromisom O. Kto je za? Kto je za? Kompromis O. Proti. Kto sa zdržal? Overíme. Zdalo sa mi, že prijaté, ale radšej to overme. Hlasovanie otvorené. Jeden ručne hlasujúci proti. Už máte kartičku? Výborne. Takže jeden za, jeden proti. Koniec hlasovania. Prijaté. Strana 34. Kompromis P. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis P. Kto je za? Kto proti? Overíme. Hlasovanie otvorené. Jeden za, jeden proti. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis Q2. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme Q2. Konec hlasovania ručne hlasujúci 1 za 1 proti, prijaté. Kompromis R, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme R. Hlasovanie otvorené. 1 za, 1 proti. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis S. Nie, jednotlivé návrhy. 123, 123 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 646, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz kompromis S, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz úvodné ustanovenia, kompromis AA. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Dobre, overíme. Hlasovanie otvorené. Jeden za, jeden proti. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis. Takto. Samostatné pozmeňovacie návrhy 125, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 126 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis AB 2 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz návrh 127, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 128 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Zamietnuté, 129 za, proti, kto sa zdržal, Overíme 129. Nebolo to jasné. Konec hlasovania. 1 za, jeden proti. Zamietnuté. 130, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. 131, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. Kompromis AB za, proti, kto sa zdržal. Overíme. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. 1-1 zamietnuté. Takže jednotlivé návrhy 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 1, 3, 2, za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 1, 3, 3, za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 1, 3, 4, kto je za, 1, 3, 4 kto je za? Kto proti? Overíme. 1, 3, 4. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. 1 za 1 proti. Z EPP o jedného viac. Niekto musí prestať hlasovať, alebo pani Zomer nebudeme rátať. Dobre, už je to v poriadku. Prijaté. 135, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 130. Prosím, sústreďte sa a hlasujte. Zdvíhajte ruky, lebo budem vyhlasovať výsledky podľa toho, čo vidím. 136. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 137 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Dvojka za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka za. Dobre, oberíme dvojku. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Plus jeden. Prijaté. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Rovnako väčšinou. Kompromis AC. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis nie. Návrh 139. 139 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Štvorka. A za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis AD. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Asi prijaté, ale radšej to overme, keďže je to kompromis. Kompromis AD. Hlasovanie otvorené. Pani Zomer, ako hlasujete? Proti? A máte kartičku? Uh, Pani Beres, vy stále hlasujete rukou? Dobre. Konec hlasovania plus 1 za, takže prijaté. Kompromis AE, AE, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis AF, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Návrh 150, 149, pardon, 149, to je za. Kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 100, 50, 150, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 151, nie, ten nie. Takže kompromis AG odpadá. AG, kompromis, kto je za, kto proti, overme to. Hlasovanie otvorené. Prepašte, nie je to úplne zjavné z toho hlasovacieho zoznamu. Koniec hlasovania plus pani Berez za. Zamieta sa. Kompromis. Nie, samostatné návrhy. Sedmička, kto je za. Kto proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 152, kto je za. Dobre, odpada. Dobre, odpada. Potrebujem trošku pomoc. Aliata, poprosím pomoc. 154, kto je za. Kto proti. Počúvate, tu na kolegyňa hovorí, že treba hlasovať, že nie je to zlučiteľné ako doplnok, čiže 154, o tom treba hlasovať, kto je za, kto proti, overíme. Plus 1 za, koniec hlasovania, prijaté. Teraz 155, kto je za, kto proti, overíme. Je to 155 koniec hlasovania. Vás pridatáme proti, takže zamietnuté. 156, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis AH. AH, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis A, I, kto je za, kto proti, overíme. A, I, plus 1 za. Konec hlasovania prijaté. Kompromis A je, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. AK, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. AL za, proti, kto sa zdržal prijaté. Dobre, overíme AL. Hlasovanie otvorené. Plus 1 za, konec hlasovania. Prijaté. AM za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis A, N, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. A, O, za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Chcete to overiť? Netreba? Dobre. Takže návrhy 179, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Dobre, overíme 179. Liberáli boli proti. Končím hlasovanie. Plus 1 proti, čiže zamietnuté 15, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 180, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 181, neodpadá. Respektíve spolu. 171, 182, kto je za, kto proti, kto sa držal, Zamietnuté. 183, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 184, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Uveríme 184. Koniec hlasovania. Pardon, hlasovanie stále otvorené. Skoro všetci boli proti, takže mne to príde relatívne zjavné. Pani Berez, vy ako hlasujete? Tiež proti? Dobre. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Hovorila som, hovorila som vám, že liberáli hlasovali proti. Teraz kompromis AP. Kto je za? Kto je proti? Teraz e KR hlasuje proti. Prijaté. Kompromis AQ za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. AR. Kto je za? Kto proti? Overíme AR. Hlasovanie otvorené. Pani Beres, pridatáme plus. Koniec hlasovania. No rovnosť hlasov, keď zrátame pani Beres, takže zamietnuté. A takže poďme jednotlivé pozmeňovacie návrhy. 18, kto je za, kto je proti, kto sa držal, overíme 18. plus 1 za, koniec hlasovania. Prijaté. 194, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. Dobre, overíme. 194, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 1 za plus. Zamietnuté. Ďakujem pekne za upozornenie, Ivo. 195, kto je za, ale poriadne zdvíhajte ruky, je vás kopa, inak sa nepohneme. Kto je za ešte stále, kto proti, všetko sa skupiny sú proti, mrzí ma to zamietnuté. 196, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis AS, za, proti, kto sa zdržal, overíme AS, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz 19, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. 1, 9, 8 za, proti, kto sa zdržal. oberíme 198, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Nehlasujete všetci. Zamietnuté. 197, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Podala by som, že to bolo zamietnuté, ale aj toto overme. Hlasovanie otvorené. Kartičky máte zastrčené, ale nehlasujete všetci. Koniec hlasovania ešte jednou pridatáme za, zamietnuté. 199, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietá sa. Kompromis AT, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. A U, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. A V, za, proti, no, overíme A V. hlasovanie otvorené. plus 1 za, koniec hlasovania, zamieta sa. Jednotlivé pozmeňovacie návrhy 21 za, proti, overíme 21, hlasovanie otvorené, 1 za plus. Koniec hlasovania aj tak zamietnuté. 207 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 206 za, proti, kto sa zdržal zam, prijaté, pardon, 208 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 209 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 210, kto je za, kto proti, hovoríme 210, hlasovanie otvorené. plus 1 proti. Konec hlasovania, nehlasoval každý, ale čo už. Prijaté. Teraz 22, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. S a D. Nikto nezdvihol ruku. Ste za. Obrime 22. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Plus 1 za. Prijaté. Kompromis A, dvojité V, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. A X, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. A Y, kto je za, kto je proti. Overíme. A Y. Hlasovanie otvorené. Plus 1 za. Končím hlasovanie prijaté. Pokračujeme kompromisom AZ, kto je za, kto je proti. EPP zase teraz e, nejasné. Ste za, dobre, takže prijaté. Teraz B123, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 3Ačka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 3B. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 3C. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz to je Brexit. Teraz 3D, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijate, chcete overiť, v poriadku, 3D. Vote is open. We have plus one in favor. The vote is closed. Hlasujte, koniec hlasovania. Prijaté. Teraz 3E. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 242, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme 242. Otvorené hlasovanie. Zase plus 1 za. Dobre, koniec hlasovania. Zamieta sa. 3FK. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Chcete overiť? 3F, hlasovanie otvorené. Už sa blížime k záveru. sústredte sa. Všetci hlasujte pekne, elektronicky. Plus 1 za. Nehlasoval každý. Nevadí, zatvárame. Pridatáme jedného za, takže prijaté. A ešte 28, kto je za, kto proti. Overíme 28, hlasujte. Plus 1 za. Konec hlasovania. Prijaté. Predtým ste nehlasovali, teraz hlasujete. Aspoň 6 vás je takých. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Pán Ajka chce vystúpiť. Môžeme sa pozrieť na tie výsledky. 5 minút pauza, aby sme vedeli, čo sa odhlasovalo v predchádzajúcom hlasovaní. Pán Ajka, vy ste spravodajca. Vy veľmi dobre viete, čo bolo odhlasované. 3 minúty vám stačia. 5, hovorí pán Ajkaut. Kolegyne, kolegovia, musíme vyhovieť požiadavke jedného z pravodajcov. Dáme si krátku prestávku na konzultáciu Now for the final vote, if you are ready, people. Now we have Mr. Gualtieri joined us, so I will... Uh... Už je s nami pán Gualtieri, takže dovolím mu ujať sa toho záverečného hlasovania tejto veľmi kontroverznej správe. Takže pán Gualtieri, len to záverečné hlasovanie. Dajte tú čerešničku na tortu. Ja som odvedla tú ťažkú robotu. A bohužiaľ dnes doprava z Frankfurtu nebola veľmi efektívna. Takže otváram hlasovanie, menovité hlasovanie, záverečné. Everyone um, and you have Beres. Uh, yeah, plus one. The vote is closed. Minus one. Minus one. 52 sa, 44 plus 1 minus. 19 sa zdržali, prijaté. So, thank you very, very much everyone. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Končíme schôdzu.